Takže 29. marec 2012 vlastne e, to, čo sme prerušili e, v ten spomínaný dátum, e, sme opätovne otvorili dnes. Vážení kolegovia a kolegyne, Teším sa tomu, že máme 12 pozorovateľov z Chorvátska. Je to ich plné plenárne zasadnutie v EP, na ktorom sa podielajú v pozícii pozorovateľov. Vítame ich. vážení kolegovia z Chorvátska. Dnes sa poprvýkrát ujímate svojich kresiel v tomto plenárnej miestnosti. Takisto budete sa podielať na zasadnutiach politických skupín aj výborov. Budete sa aktívne zúčastňovať na rokovaniach čiže budete sa e, dôkladne pripravovať e, na právo platné e, členstvo v EÚ a potom sa plynulo zaradiť plnohodnotným členom tohto fóra. Európsky parlament, ako isto viete, dámy a páni, Európsky parlament teda už ratifikoval túto dohodu o členstve, no a veríme, že čoskoro sa Chorvátska sa stane 28. členským štátom EÚ. Skutočne e, deň vstúpenia bude hm, prelomovým dňom pre Chorvátsko. Bude to dôležitý e, krok, dôležitý dátum pre EÚ a prelomový dátum pre e, Západný Balkán. Chorvátsko sa teraz podiela na našom zasadnutí v pozícii pozorovateľov o pár mesiacov v pozícii právoplatných členov. Treba konštatovať, že napriek tej kríze, o ktorej hovoríme dnes a zrejme ešte určitý čas budeme o nej hovoriť, tá myšlienka e, spolupráce medzi štátmi a národmi e, naberá na e, obratkách a skutočne hovoríme o integračnom procese a ten nám mnohí závidia a existujú národy, ktorí sa chcú pri, pripojiť k nám všetkým a nemali by sme to vnímať ako e, určitú e, záťaž, ktorej sme vystavení, ale skutočne mali by sme e, tomu otvoriť náruč a privítať, že niekto sa chce pripojiť k našej idei, idei zjednotenia Európy a preto mali by sme otvárať náruč týmto národom, ktorí sa chcú pripojiť k tejto jednote EÚ. A o to viac vítame prítomnosť chorvátskych pozorovateľov. Teda ešte raz dovolím si vyjadriť úprimné privítanie chorvátským kolegom. 28. marca, 29. marca máme e, zápisnicu. E, chcem sa opýtať, e, či má niekto k tomu pripomienky alebo poznámky. Nik sa neozýva. Tým možno považovať zápisnicu za schválenú. Pán Dimitar Stonajo.